som radovou členkou, respektíve podpredsedničkou. No a som veľmi rada, že teda môžem predsedať, predsedať tomuto zasadnutiu s kolegyňou Lepáš. No a dnes sa budeme sústrediť na Európsku iniciatívu pre boj proti Alzheimerovej chorobe a iným demenčným ochoreniam. No a na dnes je naplánovaný workshop o správe v rámci nášho výboru. Je tu spravdajkynia pani Marisa Matias, ktorá je autorkou správy o Alzheimerovej chorobe a v blízkej budúcnosti sa na tom sa s tým budeme na výbore zaoberať. Pani Matias tomu isté niečo povie. No a, a výsledok tohto workshopu je dôležitý pre prácu nášho výboru a bude tiež dôležitý pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov a možno nejakých zmien a doplnení práce výboru a práce pani Matias. No a hneď sa pustíme do práce. Je, náš workshop má viacero častí. No a začneme prvou časťou. Politika a zastupcov inštitúcií. Je tu vystúpi spravodajkynia, ale aj ďalšie osoby. A musím hneď na úvod povedať, že v programe je napísané, že si vypočujeme pani Cilu Chelton. My sme sa všetci veľmi tešili, že príde tá herečka, ktorá získala v roku 2008 cenu za najlepšiu herečku za svoju úlohu vo filme Pandorina Skrinka na Medzinárodnom filmovom festivale v San Sebastiane. Bohužiaľ, včera bola hospitalizovaná kvôli respiračným chorobám, ale sme radi, že pani Andri, predsednička Ligy boje proti Alzheimerovej chorobe, a pani Chilton zastúpi a sprostredkuje nám jej slova. Takže ďakujem, a vítame vás. No a, a zaistíme rozdanie no, poz- našich pozdravov pani Čelton do, do nemocnice. Ja som sa veľmi tešila na stretnutie. Je to skutočne stará dáma, ktorá minulý rok dostala toto ocenenie. No a chcela by som vás požiadať, aby ste v mene výboru jej odozdali naše želania skorého uzdravenia. Ďakujem pekne, dámy a páni. A teraz okamžite začneme. No a hneď dám slovo našej spravodajkyne pani Matias, aby nás oboznámila so svojimi myšlienkami a, a obsahom svojej práce. Ďakujem pekne, Dagmar. Ďakujem vám všetkým za to, že ste došli. Ak vám to nebude vadiť, tak eh, budem pokračovať po portugalsky. Ok, muito bem. Obrigada a todos e a todas por estarem aqui hoje. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým za to, že ste tu prítomní. S veľmi veľkým potešením sa som sa zúčastňovala na zorganizovaní tohto semináru, tohto vypočutia na pôde nášho výboru. Otázky, ktoré sa týkajú Alzheimerovej choroby a ďalšie. Otázky, ktoré sa týkajú práva chorých. Tieto otázky nás všetkých zaujímajú, pretože nás, musíme sa nimi zaoberať a budeme sa snažiť na tomto fóre sa nimi venovať neustále. Tento seminár je len odrazom tejto našej práce, ktorú sa snažíme spoločne vykonávať. My sme povinní reagovať na tento problém, poskytnúť eh, odpoveď. Preto som tu aj dnes. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme začali od konca, takže začínam od konca. Najprv by som chcela poďakovať. Chcela by som poďakovať všetkým prítomným, všetkým hosťom, ktorí akceptovali zúčastniť sa na tomto zasadnutí, takisto aj e, výboru pre životné prostredie, ktoré mi veľmi pomohli, aby sme toto zorganizovali, hlavne Mili, ktorá naozaj sa venovali príprave tohto zasadnutia. Chcel by som takisto poďakovať všetkým kolegom, obzvlášť pani Dagmar Rodberen, ktorá prijala úlohu v tomto výboru. Ide o, eh, o, o diskusia o tomto o tejto správe bude prebiehať po ukončení tohto semináru. Nechcem strácať viacej už času a teda by som chcela odovzdať teraz slovo ďalším pozvaným. Myslím, že najdôležitejšie je to, aby sme si vypočuli všetkých tých, ktorí väčšinou v tomto procese nebývajú vypočutí. Takže myslím, že by sme mali požiadať o stanovisko špecialistov, ako aj zastupcov asociácií chorých a e, aj ďalších, e, ktorí by sa mali pridať so svojím hlasom k tomu nášmu hlasu, aby sme spoločne komplexne pracovali na tejto otázke, aby sme čo najlepšie zareagovali na potreby občanov, ktorí musia žiť s týmto problémom. Takže nebudem už ďalej naťahovať tento môj príspevok. Chcela by som najprv sa od vás čo najviac naučiť a som si istá, že po tomto seminári, ktorý Budeme mať ešte čas e, diskutovať o tejto správe a tento workshop e, naozaj nám poskytne informácie, aby sme vylepšili, doplnili našu prácu. Chcem vám poďakovať a my sme e, tu na to, aby sme sa od vás naučili, aby sme si vás vypočuli, aby sme spoločne diskutovali. Takže toľko len pár slov na úvod. Ďakujem veľmi pekne, Marisa. No, ja si vážim ja som všetko veľmi dobre e, rozumela, čo ste hovorili a ja budem hovoriť teraz po anglicky, a keď viem, že, že tlmočníci z toho nie sú vždy nadšení, ale mne to trochu uľahčuje život, aj keď samozrejme po nemecky viem trochu lepšie. No a teraz slovo dostáva okamžite zástupca komisie a nie len k tomu, čo komisia robí, a vypočuť si ich prezentáciu, ich oznámení o Alzheimeru o Alzheimerovej chorobe, ale tiež preto, že od komisie očakávame veľmi veľa vecí a vždy, keď chceme eh, zistiť, aké možnosti existujú na západe Európskej únie, keď eh, kde by sme možno videli lepšiu efektivitu a lepšie využívanie finančných prostriedkov. Možno pán Fahy nám poviete, Aké sú vaše ambície? Dúfam, že sú veľmi vysoké, takže máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja budem stručný. Dovolte mi, aby som prezentoval názory komisie tak zhruba 15 minút. Dovolte mi, aby som povedala niekoľko slov o zdravotníckej stratégii Európskej komisie, ktorá sa sústreďuje na celú oblasť verejného zdravia. A hlavnou prioritou Európskej únie táto priorita vychádza zo smluv, ale sú to hlavne, hlavne členské štáty, ktoré sú zodpovedné za zdravie občanov Európskej únie. Na európskej úrovni sme dostali osobitný mandát, aby sme pomáhali členským štátom, aby sme používali úspory ako aj formy spolupráce s cieľom podporiť členské štáty pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie. V súčasnosti žijeme v období krízy a vieme, že tu musíme riešiť krátkodobé i dlhodobé výzvy členské štáty musia byť schopné financovať svoje zdravotnícke systémy aj v tejto nepriaznivej situácii. Ako to bude vzhľadom na rozvoj demografickej situácie? Starníme všetci jednotlivci, ale celá európska populácia Stále sú väčšie nožnice medzi ľuďmi v produktívnom veku a tými, čo sú v postproduktívnom veku. Menia sa aj problémy, ktoré sa musia riešiť v zdravotníckom systéme. Členské štáty narážajú na nové ťažkosti pri riešení zdravotníckých systémov. Ak sa pozrieme na hlavné výzvy, tak tam patria demencia, hlavne Alzheimerova choroba. Je to problém, s ktorým zápasia mnohé rodiny v Európskej únii. Nie sú to samotní pacienti, ktorí trpia, ale trpia aj rodiny príslušníci a opatrovatelia. Vieme, že to je hlavná z výziev. Je to aj oblasť, ktorá je nesmierne komplikovaná nie iba pre samotné rodiny, ale aj pre spoločnosť. Komisia v roku 2009 pripravila osobitné oznámenie, je to číslo 380 z roku 2009. Ide o stratégiu podpory členských štátov v boji proti demencii, osobitne proti Alzheimerovej chorobe. Ide o hlavné oblasti Poprvé, zastávame názor, že je možné podporovať občanov v oblasti určitej prevencie a pri včasnej identifikácii choroby. Pretože napríklad pri Alzheimerovej chorobe sme ešte nestanovili určitú stratégiu prevencie a vyhľadávania pacientov, máme stratégie v prípade screeningu kardiovaskulárnych ochorení, ale pokiaľ ide o Alzheimerovú chorobu, nepoznáme postupy, ako to riešiť a ako všeobecne riešiť tieto zdravotné problémy. Zatiaľ sa nám nepodarilo dobre liečiť pacientov, ale sú tu určité možnosti, ako riešiť symptomatické problémy a príznaky. Je dôležité, aby sme túto chorobu včas diagnostikovali. Ak identifikujeme tieto príznaky, neskôr môžeme až konštatovať, že ide o Alzheimerovú chorobu. Členské štáty by mali zaviesť systémy na včasnú diagnostiku týchto ochorení, aby sa v tom rannom štádiu dal ovplyvniť ďalší rozvoj choroby. Čiže na prvom mieste prevencia a potom včasný zásah. Pani predsedajúca, vy ste hovorili o výskume, to je naša druhá priorita Samozrejme, že musíme chápať, ako to vlastne s Alzheimerovou chorobou je. To je hlavná úloha výskumu. V Európe uvažujú mnohé členské štáty výskum Alzheimerovej choroby za svoju prioritu Možno by sme to mali viac zdôrazňovať, možno by sme si mali položiť otázku, koľko percent z výskumných fondov, ktoré sú v členských štátoch, plynú z týchto európskych peňazí. Možno by sme sa mali všetci zamyslieť, Rád by som zdôraznil, že tento výskum predstavuje iba 5 zo všetkých fondov určených na výskum v Európskej únii. To je, tak povediac, hodená rukavica. Mali by sme uvažovať o tom, ako prehlbiť spoluprácu s ďalšími zdrojmi financovania, ktoré tvoria 95 preto tu máme novú iniciatívu spoločného plánovania, programovania výskumu. Nie je to tak, že by sme iba ponúkali financie, ale želáme si, aby členské štáty prinášali vlastné financie a ide nám o to, aby sme spoločne tieto peniaze orientovali tomuto spoločnému prístupu. Táto stratégia je zatiaľ úspešná. Členské štáty sa chopili tejto príležitosti. Je to ešte beh na dlhé trate, ale začína tu nový druh spolupráce je dôležité, že sme si všetci uvedomili dôležitosť výskumu Alzheimerovej choroby a to je aj dôvod vzniku tejto spolupráce. Pozrieme sa na konkrétne veci, ktoré sa týkajú systému zdravotníckej starostlivosti a financovania. Tým sa dostávame k podstate starostlivosti, za ktorú zodpovedajú členské štáty. Máme tu rôzne osvedčené postupy, ktoré sa dobre uplatňujú v jednom členskom štáte a iné členské štáty o nich nevedia. Takže by bolo dobre podporovať koordináciu a šírenie týchto osvedčených postupov, aby sme ich mohli využiť vo všetkých krajinách Európskej únie. Súčasne by sme takto podporili spoluprácu napríklad v tom, ako lepšie organizovať starostlivosť o týchto pacientov. Konkrétny príklad. Môžeme si položiť otázku, ako je to v jednotlivých členských štátoch s financovaním starostlivosti. Ide totiž o dlhodobú starostlivosť, o starostlivosť v domácom prostredí a to je starostlivosť, ktorá je veľmi nákladná. V mnohých členských štátoch sa tieto problémy lokalizujú v rodinách. Členské štáty musia riešiť otázku financií. Sú to často rodiny pacientov, ktoré musia využívať svoje úspory. Niektoré členské štáty majú dobré systémy, napríklad Nemecko má dobrý systém financovania starostlivosti o pacientov s Alzheimerovou chorobou. Aj ostatné členské štáty by sa mohli poučiť z týchto dobrých príkladov tomto oznámení sme sa orientovali na práva pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou alebo inými druhmi demencie. To je téma, na ktorú téma, o ktorej budú hovoriť viacerí členovia diskusie. Urobili sme veľa práce Rád by som zdôraznil jednu vec. Musíme si uvedomiť, že aj ľudia, ktorí sú postihnutí demenciou, sú stále ľudskými bytostiami, stále potrebujú právo komunikovať a musia mať právo na sebaúctu, čo musíme rešpektovať. Ďalej musíme poskytovať starostlivosť a to sú všetko veľmi komplikované otázky. Ďalej sú tu určité komplikované okamihy. Napríklad v okamihu, keď je niekto dospelý a trpí Alzheimerovou chorobou, a v istom okamihu musíte dať na dvere zámok, aby pacient neopustil prostredie, ktoré pozná. Takže opatrovateľia musia tieto problémy dennodenne riešiť. Takže musíme podporovať dialog o týchto právach a mm, súčasne sa musíme zaoberať s odpovednosťou opatrovateľov. Takže hovoríme aj o týchto otázkach. Nie je to tak, že by Európska únia chcela niekomu vnútiť jednotný postup. Chceme ponúknuť platformu na dialog odborníkov zo všetkých oblastí, ktorých sa táto problematika týka. Európska únia financuje niektoré konkrétne iniciatívy, ktoré sa týkajú tohto programu. Som veľmi rád, že sme v minulosti mali možnosť podporiť najdôležitejšie organizácie, ako je napríklad Alzheimer Europe. A som veľmi rád, že sa na tomto fóre budú prezentovať aj tieto organizácie. Dovolte mi, aby som formuloval uznanie ich práce všetkým organizáciám, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Pomaly sa blížim k záveru. Pani predsedajúca, v budúcnosti pripravujeme novú iniciatívu, ktorá sa týka únie inovácií. Predseda Barroso a ďalší komisári povedali, že sa chcú sústreďovať na inováciu. A tieto inovácie sa majú dotýkať aj zdravotníctva. To má byť jedna z kľúčových iniciatív stratégie 2020 a keď sa pozrieme na tieto priority, vidíme, že Alzheimerová choroba e, patrí medzi priority v rámci zdravého starnutia. Na budúci rok budú ďalšie možnosti financovania v rámci týchto priorít, teda s ohľadom na financovanie ďalších projektov. Rád by som povedal, že sa dnes nachádzame v určitej fáze, v ktorej pripravujeme ďalšie projekty. Myslím si, že tento seminár sa koná vo vhodnej chvíli. Tešíme sa, že Európsky parlament podporuje dialog o týchto otázkach. Ďakujem aj výboru Envy, ktorý sa dnes bude zaoberať týmito konkrétnymi otázkami. Je to najvhodnejšia chvíľa pretože potrebujeme, aby iniciatíva bola vsadená do určitého kontextu. Komisia spolupracuje s Európskym parlamentom a s ďalšími zúčastnenými stranami. Budeme sa riadiť zásadami, ktoré máme v našom oznámení. A dnes budeme čerpať ďalšie inšpirácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne. To bolo veľmi komplexné, dobré a musím povedať súčasne a veľmi citlivé. A ja skutočne veľmi zriedka obvinujem komisiu, že je necitlivá, ale je, bolo zatiaľ v priebehu viacerých rokov a no, v priebehu rokov sa počula veľa prezentácií a toto bola jedna z tých lepších. No a e, iste všetci ocenujú vašu úprimnú podporu, ktorá vaše prezentácie vyznela. Nuž, teraz, dámy a páni, eh, sa dostávame k časti, eh, kde by sme slovo dali radi pani Chelton, ale ešte predtým, než sa ujme slovo pani Anri, tak možno trochu počkáme a pozrieme si časť filmu, o ktorom by hovorila pani Chelton a o ktorom budete hovoriť aj vy. Eh, s názvom Pandorína skrinka. No a ktorú, ktorá získala na Medzinárodnom filmovom festivale v San Sebastianu v roku 2008 cenu za najlepšiu herečku. No a teraz máme možnosť pozrieť si približne 10 minút filmu. Nech sa páči. Nesin? Ne, ne zaman oldu? Hoşça kal. Çabuk toparlan. Nereye gidiyoruz?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 uznáte, alebo zistili ste, že ten film bol po turecky. No a s titulkami, no a slovo teraz dostáva pani Anri. Ďakujem pekne. Ja by som chcela v mene pani Charlton poďakovať e, výboru, ako aj členom tohto workshopu za toto pozvanie, ktoré žiaľ Bohu nemohla prijať. Chcela by som vám tiež povedať, že pani Charlton viackrát sa zúčastňovala na demonstrácii Ligy za mm, mm, boja proti Alzheimerovej chorobe a takisto e, tiež počas projekcie tohto filmu a veľmi jej tento film ležal na srdci, aj keď teda sa to konalo úplne inom krajine ako je Belgicko. Je to v podstate film, ktorý preroz, e, ukazuje práve, ako samotná osoba alebo celá rodina, čo trpí a ako trpí touto chorobou, ako náhle sa táto vyvinie. A je, ide vlastne o Alzheimerovú chorobu, ktorá sa vlastne nevidí, ale ktorá je niečím, čo postupne sa e, vo vás objavuje a ktorá núti ľudí, aby úplne zmenili svoj postoj a e, svoje správanie pred takouto nepredvídanou situáciou, častokrát v, počas takých e, chvíľ, ktoré sú veľmi prekvapivé, častokrát nechápeme, pretože tá osoba to nerobí na schvál. Ona v podstate tú chorobu musí prekonať takisto ako aj e, tie osoby okolo a tento film ukazuje, že táto rodina sa snaží bojovať proti, aby našla teda riešenie uh, aj s daným pacientom, ale takisto aj pre nich samých. Takže ja som položila otázku pani Čeltonovej, pretože sa mi zdalo, že e, vynikajúco zahrala túto úlohu chorej, že keby sa jej to týkalo, keby ona bola postihnutá touto chorobou, keby sa musela práve e, sa stýkať s takýmito osobami, alebo teda, že či, či sa už stretla s takýmito ľuďmi. On povedala, nie, ja som herečka, ja som musela vlastne zvládnuť túto úlohu a teda som sa snažila imitovať napodobne týchto ľudí a toto je práve dôkaz podľa mňa jej hereckého umenia. Ak to ste to videli, ak to ste nevideli, ja vás chcem vyzvať, aby ste si to pozreli, pretože toto je uh, naozaj úloha, kde využila všetky gesta, aby bolo jasné, že tá choroba do akých ťažkostí nás vedie. Takže ja by som ešte raz jej chcela hold, vzdať hold za túto autenticitu a e, za jej umenie. Ešte pár slov k tomu, že pani Chelton má 91 rokov a E, je úplne bystrá, je jasnozarivá, je mm, úplne pri zmysloch. A, takže ukázala nám e, krásny príklad toho, ako pekne môže človek zažiť starobu a toto nás veľmi stimuluje v tom, že tí, ktorí strácajú tieto kognitívne schopnosti sa vyjadriť sami, tak by mali byť podporení druhými, aby uh, mali kvalitu životu kvalitu uh, života zachovanú a nie byť postihnutí alebo trestaní za to, že majú takúto chorobu. Takže ja naozaj teraz uh, očakávam s veľkým napätím aj výsledok vašej práce. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne, pani Slavín Andri. No a teraz uh, budeme pokračovať s druhou časťou slovo dostanú mm, odborníci a zastupcovia pacientov, ktorí nám priblížia svoj každodenný život a prácu s pacientami a ako treba bojovať proti Alzheimerovi a demencii. No a ako prvý dostal slovo Jean Georges, ktorý je výkonný riaditeľ Alzheimer Europe. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani e, spravodajkynia, vážení členovia výboru Envy, najskôr by som vám chcel poďakovať e, za pozvanie, aby sme na tomto stretnutí vás oboznámili s našimi myšlienkami a som veľmi rád, že tu vidím viacerých kolegov alebo priateľov z Európskeho parlamentu, e, ktorí sa pridali k našej aliancii a ktorí nás podporujú nás a naše kampaň v celej Európe. No, pre mňa je takéto zasadnutie na jednej strane koncom našej kampane. No a rovnako to je istým začiatkom úplne novej práce, no a som si istý, že táto európska iniciatíva prinesie nové a konkrétne výsledky pre pacientov s Alzheimerovou chorobou a, a ochoreniami. No, možno viacero členov občianskej spoločnosti, ktorí sa často stiažujú, že európske inštitúcie nerobia eh, dosť, eh, tak eh, ja by som chcel teraz v mene občianskej spoločnosti poďakovať európskym inštitúciám za ich, za ich činnosť. No a dúfam, že sa mi to podarí. No, Dobre, ja budem teraz vám hovoriť trochu o organizácii, ktorú zastupujem, Alzheimer Europe. V súčasnosti máme 31 asociácií a združení v 28 európskych krajinách. No a s vami by som nechcel hovoriť o, o niekoľkých faktoch, prečo si myslím, že Európsky, komisia ako aj parlament, e, prečo by Európsky, Euró, prečo by Alzheimerová choroba demencia mala byť prioritou. E, jedna z vecí, demencia je aj kľúčová informácia s tým je, koľko ľudí je postihnutých e, týmto ochorením. No a vďaka podpore Európskej komisie Alzheimer Europe vykonal trojročný európsky projekt, kde sme analyzovali výskyt e, a štúdie o výskyte, ktoré už boli vykonané. Táto skupina e, zistila 194 článkov 17 z nich e, splňalo všetky kritériá, ktoré sme vypracovali. No a skúmali sme a snažili sme sa porovnávať to, či naše nálezy či boli výrazne odlišné. Či boli také, odlišné, boli také veľké rozdiely medzi našou e, prácou a skupinou Eurodem. Už rozdiely boli pomerne eh, malé, ale je tu, jedna, eh, je tu jeden veľký rozdiel a to je tá, eh, ten graf, ktorý vidíte a to je výskyt demencie medzi ženami, kde v 90. rokoch sme od istého veku zistili nejaký pokles, alebo my sme zistili výrazný nárast a vek je skutočne jeden z kľúčových faktorov, že od veku 95 eh, majú približne šancu 1 ku 2, že budú mať eh, kognitívne problémy a to je veľmi výrazné, až tak, aby sa dali klasifikovať ako demencia. Takže keď sme si to vypočítali, ak sa teraz prepočítame čísla, a použijeme tieto čísla o výskyte a prepočítame to na počet ľudí, ktorí trpia demenciou, tak výsledok, a tu som urobil trochu chybu, je, je to 7,3 milióna, 7,3 milióna e, ľudí v súčasnosti v Európskej únii trpia istou formou demencie. E, no a do roku 2050 e, sa tieto čísla zdvojnásobia alebo strojnásobia No a mnohé z tých čísiel, s ktorými sme konfrontovaní, sú v súčasnosti nižšie, ako budú v budúcnosti. Ale tak, ako ukázal film, a ako aj všetky naše výskumy preukazujú, nie sú, toto, nie sú postihnutí len pacienti, ale za každým pacientom, za každou osobou, ktorá trpí demenciou, je partner, rodina, deti, vnúci, ktorí, na ktorých táto choroba má tiež svoje dopady. 20. septembra Minulý rok komisárka Vasiliu hovorila o 19 miliónoch Európanov, ktorí trpia to chorobou, ak sa zohľadní, zohľadní nielen pacienti, ale aj a, poskytovateľia starostlivosti, opatrovateľia a rodinní príslušníky. My sme tiež skúmali socioekonomické dopady. Myslím, že pre politikov je to veľmi zaujímavé. Ja teraz nebudem hovoriť veľmi detálne kvôli nedostatku času ale ehm, vypočítané náklady na demenciu v roku 2008 boli 167 miliard eur. Starostlivosť o demenciu a 56% boli náklady na neformálnu starostlivosť. No a keď to pripočítame na, zák- ehm, na, na, náklady na pacienta za rok, je to 22 tisíc eur ročne na osobu. Takže tak. No a ja som vám ja sa snažil povedať, prečo si myslíme, prečo sme presvedčení, že Európs, demencia je európskou prioritou, ale dúfam, že no, ukážem, že e, nemáme len e, nezdielame len, že Európsky parlament a komisia má demenciu ako prioritu, ale aj e, sústredenie Európskej komisie na E, výskum, diagnostifikáciu starostlivosť. No a Európska komisia e, chce zlepšiť včasnú diagnostifikáciu e, osôb. V roku 2004 sme sa pýtali opatrovateľov, ako dlho to trvá, že niečo nie je v poriadku, až kým vám doktor predložil diagnózu a, a povedal, že tá osoba má Alzheimerovú chorobu alebo inú formu demencie. E, Nemecko je na tom najlepšie, ale je to stále 10 mesiacov. 10 mesiacov úplne e, od e, nejakého prvého príznaku, až kým lekár vystaví diagnozu. Ale toto je najlepšia krajina. V ostatných krajinách to trvá oveľa dlhšie. Vo Francúzsku to trvá 2 roky. No a v Spojenom kráľovstve to trvalo 32 mesiacov, aspoň podľa výpovedí opatrovateľov. Kým teda lekár stanovil diagnózu. No samozrejme, dopad na dopad na opatrovateľov je tiež veľmi významný. Dopad na opatrovateľov je významný. Bol vykonaný výskum Alzheimer Európa Požítali sme opatrovateľ, koľko času e, trávia starostlivosťou o zverenú osobu. No a samozrejme, e, keď závažnosť choroby e, sa neustále prehlbuje a zhoršuje, a tak to vyžaduje viac času na opateru. Vidíme, že v početočných fázach 20 takže musia stráviť minimálne 10 hodín denne Eh, s tou osobou. No a opatrovanie myslím, že stačí byť len fyzicky prítomný v tej istej miestnosti, aby sa tá osoba alebo aby sa pacient eh, nezranil, neporanil, no fyzicky tam musia byť prítomný a nemôžu nechať teda osoby o samote. No a to samozrejme eh, stúpa s pokračovaním alebo tej, tej choroby vidíme je to 39% v neskorších fázach, no a v neskorších fázach je to dokonca 50%, keď jeden z dvoch opatrovateľov musí tráviť viac ako 10 hodín denne eh, so svojím pacientom. No a v rovnakom prieskume sme sa pýtali opatrovateľov na služby, o ktorých sme my presvedčení, že sú pre nich centrálne a, a pomáhajú im pre, pri opatere. Nebudem tu prezentovať výsledky, všetky výsledky našej štúdie, ale ľudia hovorili, že 10 uh, hodín denne a trávia s pacientom, tak uh, dalo by sa povedať, že nejaká špeciálny druh Eh, opatiery existuje eh, v jednej krajine a vo všetkých. No už tu vidíme na tomto eh, grafe graf, kde 51% v Škótsku opatrovateľov vedeli o tomto druhu starostlivosti. V, vo Francúzsku len 10% vedelo a v Španielsku dokonca len 3% opatrovateľov vedeli, že existuje takýto druh liečby. No a stačí, že niekto príde len a k ním do domácnosti alebo odprevadí toho pacienta do príslušnej inštitúcie, aby si opatrovateľia mohli trochu oddychnúť. No a ďalej e, Európska komisia tiež hovorila o otázkach práv pacientov a etiky v rovnakom prieskume sme žiadali e, opatrovateľov, či vedia, že pacienti vedia, že majú Alzheimerovú chorobu alebo inú formu demencie na prímer 60%, ale opätovne sú tu veľké rozdiely. V Škótsku 80% opatrovateľov povedalo, že ich pacienti vedia, že majú, ako majú diagnózu, ale to kleslo len na 23% v Španielsku. Takže keď hovoríme o výmene najlepších postupov, tak ako naznačuje komisia, tak myslím, že informovanie o diagnoze, čo je podľa mňa jedno z základných práv, ak chceme podporovať samostatnosť pacientov, a keď ich chcem, považujeme za ľudské bytosti, tak ako povedala komisia, tak prvým krokom je, že títo ľudia musia vedieť, akú, aká je ich diagnóza a čo najlepšie ich zapojiť do rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich život tak v čase diagnózy, ako aj až do konca života. No a teraz v roku 2006 naša organizácia prijala Parísku deklaráciu s viacerými prioritami v oblasti verejného zdravia, eh, lekárske a vedecké priority, opatrovateľské sociálne otázky, etické a právne otázky a, asociácie pre boj s Alzheimerovou chorobou. No a my vyzývame e, európske inštitúcie, aby uznali demenciu ako e, prioritu verejného zdravia. Potrebujeme národné akčné plány a európsky program lepšiu koordináciu výskumu a lepšiu podporu výskumu, prevencie a liečby Alzheimerovej choroby a zvýšené financovanie výskumu Alzheimerovej choroby. Takže keď sa pozriete na tieto kľúčové priority, ktoré žiadame, a keď sa pozriete, čo komisia navrhuje v iniciatíve, určite vás neprekvapí, že ako organizácia, ktorá zastupuje pacientov a opatrovateľov, tak eh, podporujeme eh, európsku iniciatívu pre boj s Alzheimerovou chorobou, rovnako si myslíme, že to vytvára jasný rámec eh, krokov a opatrení do blízkej budúcnosti. No a Alzheimer Europe bude v budúcnosti veľmi rád spolupracovať z plných síl. Nichfaj to už povedal. Samozrejme, komisia v súčasnosti financuje spoluprácu a koordináciu snah členských štátov, samozrejme aj koordinácia a spolupráca medzi asociáciami na boj s Alzheimerovou chorobou a občianskou spoločnosťou je dôležitá. No, my sa tešíme, že Európsky parlament a Európska komisia chceme podporovať e, ľudí s demenciou, chceme, aby dostávali podporu, chceme, aby boli uznané ich podpory a v budúcnosti sa zvýšilo financovanie, ale pre vám by som chcel povedať, politikom by som chcel povedať jednu vec ešte. Toto je istý spôsob, ako z krátkodobého a strednodobého hľadiska reagovať na spoluprácu a podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi, zatiaľ čo z dlhodobého hľadiska budeme potrebovať pomerne e, skoro e, prehodnotiť 8 rancový program pre výskum a vývoj. E, preskúmaný bude program verejného zdravia. No a v oboch týchto veľkých programoch. Myslím, že by mal mala Alzheimerová choroba a jej prevencia a liečba zohráva dôležitejšiu úlohu s ohľadom na naše úspechy a podporu poslancov Európskeho parlamentu v minulosti. Som si istý, že budú veľmi pozitívne reagovať na túto výzvu a v týchto dvoch programoch podporia prevenciu liečba boj proti Alzheimerovej chorobe a iným formám de- demencie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a budeme ešte pokračovať. A slovo teraz dostane pán Frisony, zástupca riaditeľa IRCCCS v Taliansku. A keďže pán Frisony potrebuje počítač, tak takže príde medzi nás za predsednícky stôl a svoju prezentáciu začne tu. No dobre. Takže veľmi radi si vypočujeme lekársky prístup, výskumnícky prístup. No. Rýchlo musíme vymeniť teraz počítače. And then there we are. Thank you, Mrs. Vice President. Uh, Dobrý deň, pani predsedajúca, ďakujem vám za pozvanie. Vážené poslankyne a poslanci, vážení zastupcovia komisie. V mojej prezentácii by som vás rád poinformoval o tom, ako sa na Alzheimerovú chorobu díva lekárska obec. Ja som neurológ. Mám skúsenosti s týmito pacientami. Rád by som zdôraznil, že názory, ktoré tu budem prezentovať, sú moje názory. Možno budú mať iní veci na túto problematiku iné názory, ale to, čo prezentujem ja, sú názory, ktoré zdieľa veľká väčšina vedeckej obce v Európe. Ja verím, že moja technika bude fungovať dobre, Okay. Now. Dovolte mi, aby som začal s mojou prezentáciou. Najprv, najprv by som chcel spomenúť najnovší pokrok, ktorý sa týka e, samotnej fyziológie Alzheimerovej choroby. Budem hovoriť o tom, že tu existujú rôzne typy Alzheimerovej choroby. Táto choroba je veľmi častá. Dnes ešte nevieme, aké sú samotné príčiny, ale máme určité náznaky a máme mm, isté poznatky o tom, ako sa táto choroba vyvíja z patofyziologického hľadiska, z patolofyziologického hľadiska, máme poznatky, ktoré vychádzajú z našich skúseností, ktoré sme získali s našou prácou s pacientami. To bola prvá časť a v druhej časti budem hovoriť o klinickom výskume, o výskumnej infraštruktúre a takisto o tom, ako je to s najnovšími poznatkami. Dovolte mi, aby som začal s prezentáciou o príčinách toho, prečo vlastne vzniká Alzheimerová choroba. V mozgu sa začínajú akumulovať zvláštne proteíny, amyloid proteín, tieto proteíny sa akumulujú dlhý čas, trvá to dlhé roky. Niektorí tvrdia, že to môže byť 10 či 20 rokov a niektorí zastávajú názor, že je to možno 30 rokov. Takže dochádza k istej intoxikácii mozgu. Zatiaľ sa to v tom období neprejavuje. Zoberme si teda konkrétne hypotetického pacienta, ktorý má napríklad 75 rokov. V tejto fáze sa ukazujú iba prvé príznaky. Napríklad e, zabudne, kde si dal kľúče, e, zabudne, kde si zaparkovala auto. Títo ľudia sú sebestační, chodia do práce, a riadne žijú svoj život. Takže to je prvá fáza. Po určitých rokoch, niekoľkých rokoch, kedy pokračuje depozícia týchto proteínov a ukazujú sa ďalšie ťažkosti. Napríklad títo pacienti nemôžu vykonávať svoju prácu a nezvládajú bežné domáce práce. v oblasti demencie rečník predo mnou hovoril o tomto štádiu, kedy demencia vzniká. Máme tu fázu, ktorá je dôležitá pre rozpoznanie príznakov. Je pravda, že táto choroba sa vyvíja skôr, ako sa objavia prvé príznaky. Vidíme, ako sa choroba vyvíja z neuropatologického hľadiska. Vidíme isté fázy demencie, a v posledných fázach sa zvyšuje depozícia proteínu tau tu už dochádza ku samotnému rozpoznaniu tejto chorobe v tejto fáze. Nepotrebujeme žiadne zložité medicínske instrumentárium. V tej fáze, pri ktorej dochádza k poškodeniu pamäti, sú v mozgu už veľké depozície proteínov ukladali sa niekoľko rokov a myslíme si, že už dokážeme diagnostikovať túto chorobu zobrazovaním a marker, markermi. To je teda tá včasná diagnostika. V tejto fáze však nedokážeme chorobu diagnostikovať pomocou symptomatiky, ale to je smer, ktorým by sme sa chceli uberať. No a pokiaľ ide o diagnostické markéry, čo používame na túto diagnostiku? Poprvé je to výskum hypotalamu a táto časť mozgu je tou časťou mozgu, v ktorej sa vytvára E, naša pamäť. Čiže tam sú neutróny, ktoré, neuróny, ktoré môžeme skúmať pomocou magnetickej rezonancie. Potom je tu prieskum metabolizmu. V mozgu sa nachádzajú určité časti, ktoré nedokážu spracovať glukózu a pomocou emisnej tomografie to dokážeme zistiť. A tretí marker, tvoria biochemické markery. Čiže odoberieme určité množstvo mozgo miechového moku, meriame obsah amyloidov a proteínov tau. Osoby, ktoré trpia Alzheimerovou chorobou, už majú isté percento týchto proteínov v mozgovo miechovom moku. Ďalej môžeme priamo zobrazovať tieto proteíny a to je najnovšia metóda pomocou najnovšej metódy môžeme zobrazovať priamo tieto proteíny a v priebehu ďalších 18 24 mesiacov by mala byť táto metóda e, prístupná. Zmení to veľmi diagnostiku. Prečo je taká dôležitá včasná diagnostika? Pretože chceme diagnostikovať chorobu v čo najranejšom štádiu, čiže už v tom štádiu, kedy pozorujeme tie ľahké symptómy, ktoré sa napríklad týkajú problémov pamäti. Ako náhle sa objavia tieto rané príznaky, môžeme začať s medicamentoznou liečbou môžeme spomaliť e, proces ukladania amyloidu a súčasne nám to pomáha udržať pacienta v tých prvých fázach choroby, keď má problémy s pamäťou, ale zatiaľ iné problémy nemá. Otázka znie, je to science fiction. Nemyslím si, myslím si, že sme schopní uh, respektíve budeme schopní vyčistiť mozog od týchto amyloidov. Máme tu novú štúdiu, ktorá využívala e, protilátku. Vidíte obrázky pacienta pred liečbou a po liečbe. Teda s použitím tohto lieku. Čiže je tu evidentný ústup obsahu amyloidov. Čiže je to značný účinok. Na druhej strane vidíme pacientov, ktorí dostávali placebo, to znamená neúčinnú látku, a vidíme, že tam sa nič nezmenilo. Je tiež zaujímavé, že u toho prvého pacienta, ktorému sme dali bapezunuab, keď sme prestali dávkovať tento liek, tak tá fáza pokračovala ďalej. Tak zatiaľ nedokážeme zastaviť degeneráciu neurónov, ale snažíme sa aspoň o túto cestu. Na ďalšom obrázku vidíte zoznam liečiv, ďalej zoznam farmakologických firiem, ktoré sa snažia svojimi liečivami ovplyvniť jednotlivé fázy ochorenia. Ak budú tieto liečivá úspešné, v priebu niekoľkých rokov sa zdá, dostanú na trh v závislosti od toho, či budú účinné, či nie. Ďalej pýtame sa, kde zhromažďujeme, ako zhromažďujeme tieto mm, nové poznatky. Hlavným nástrojom sú veľké prierezové štúdie. To znamená toľko, že tá štúdia skúma veľký počet pacientov, ktorí buď nemajú žiadne symptómy alebo mierne symptómy. A máme tu technológiu PET, ktorú používame a sledujeme hlavne markery. Týchto pacientov sledujeme v priebehu ďalších dva, dvoch či piatich rokov, čiže čím dlhšie. To sú teda tie rozsiahlé prierezové štúdie. Iste si viete predstaviť, že tieto štúdie sú nákladné. Môžeme si položiť otázku, kde sa nachádza Európa, akú má pozíciu. Pokiaľ ide o tieto rozsiahlé prierezové štúdie, tak mnohé z nich sa uskutočnilo v mnohých krajinách sveta. Najväčšie financie poskytujú Spojené štáty. Je to iniciatíva DNI, potom aj IBL v Austrálii. Európa e, e, financovala ďalšiu štúdiu skôr menších rozmerov, ktorá prebehla v roku 2007 a máme aj novú štúdiu IMI, ktorá práve prebieha. Japonsko organizuje, realizuje podobné štúdie, takže Európa je jedným z článkov v, tomto, v tejto e, reťazí výskumu Alzheimerovej choroby. Pokiaľ ide o zhromažďovanie poznatkov, Treba povedať, že tieto dlhodobé prierezové štúdie vzromažďujú údaje, ale je tu ešte jedna vec. Je totiž dôležité spracovať údaje a získať z nich ďalšie údaje, ktoré nám pomôžu pri ďalšom rozvoji markerov pre diagnostiku a pre pochopenie patofyziológie pokiaľ nám ide o to, aby sme zo zhromaždených údajov získali konkrétne poznatky, potrebujeme dobrú výskumnú infraštruktúru, potrebujeme centra, kde sa budú spracovávať tieto obrovské množstva údajov. Potrebujeme inštrumentárium, ktoré je na to potrebné. Nejde tu o jednoduché technológie a o jednoduché nástroje. Ďalej musíme tieto poznatky transformovať do klinickej praxe, aby sa to dostalo k pacientom a aby to bolo na ich osoch. Nož a pokiaľ ide o túto fázu prenosu poznatkov do klinickej praxe, treba povedať, že je potrebné rozvíjať rôzne štandardizované postupy, ktoré sú dôležité na meranie markerov. Otázka znie, prečo je taká častá diagnostika cukrovky, ako diagnostikujeme problémy s prostatou. Je to prostredníctvom analýzy glukózy. podobný princíp screeningu. Podobný princíp screeningu musíme vyvinúť v oblasti týchto chorôb. Európsky vedci e, participujú na dvoch, teda na minimálne dvoch projektoch, ktoré sú čiastočne financované americkou asociáciou pre Alzheimerovú chorobu Európa sa zapojila do poskytovania vedeckej infraštruktúry. Chcem spomenúť dve iniciatívy, ktoré sa snažia o vytvorenie celosvetového laboratória. Vieme, že je to veľmi dôležité pre všetkých vedcov. Spomenul som že je veľmi dôležité, aby sme z týchto zhromaždených skenov a fotografií dokázali extrahovať príslušné závery. Európska komisia nám umožňuje vytvoriť toto celosvetové laboratórium pre neurovedu, ktorá umožní prepojiť rôzne laboratória, ktoré sa nachádzajú v celej Európe a v Spojených štátoch a ktoré sa venujú týmto formám zobrazovania. Čiže v tomto ohľade je e, Európa na prvom mieste. Záverom chcem povedať, že výskum Alzheimerovej choroby pokročil v posledných 20 rokoch. Tieto výsledky výskumu pomáhajú pacientom, hlavne tým, u ktorých sa choroba včas diagnostikovala. Ja verím, že prikročíme v blízkej budúcnosti k ďalšiemu výskumu, ktorý pomôže pacientom. Musíme sa sústreďovať na transfer poznatkov do praxe, je dôležité, aby sme vytvárali ďalšie infraštruktúry, veci a agentúry Európskej únie sa musia lepšie spájať a musia mať k dispozícii príslušné finančné prostriedky. V súvislosti s klinickým výskumom v Európskej únii chcem povedať, že ten výskum, ktorý sa bude sústreďovať na tie veľké prierezové štúdie, potrebuje nové stimuly Ďakujem vám za pozornosť. Tony. Pán doktor Frisoni, ďakujeme veľmi pekne. To bolo pre nás všetkých mimoriadne zaujímavé. No, boli to podnety na činnosť do budúcnosti. To súhlasí s tým, čo povedali predračníci. No a teraz dostane slovo pani doktorka Anna Kaputo, ktorá tu zastupuje medzi, Medzinárodnú asociáciu pre psychoanalýzu. A máte slovo, nech sa páči. Predtým, než začnem s touto správou, chcela by som najprv poďakovať Marisu Matias, pretože mi dala túto príležitosť, aby som tu mohla byť medzi vami prítomná. Takisto si aj vypočujete tie zaujímavé príspevky, hlavne preto, že dve osobe, ktoré sú mi blízke, boli postihnuté Alzheimerovou chorobou a teda to je príležitosť dnes takisto, aby som sa s vami podelila o, o tie zážitky, ktoré som zažila s mojimi blízkymi. Takže to je iná skúsenosť. Ako iný dôvod, prečo by som chcela poďakovať Marise, Marise Matias, je to, je trošku odlišný, profesionálnejší dôvod, pretože e, ten aktivita, ktorú väčšinou psychoanalista musí e, vykonávať e, buď na kresle, gauči alebo tak ďalej, je to v podstate taká je to niečo iné, pretože psychoanalýza musí byť vždy, eh, psychoanalytik musí byť vždy zavretý v, s eh, osobou postihnutou Alzheimerovou chorobou v jednej miestnosti. Takže nejde len o psychiatrickú chorobu, ale takisto aj o oblasť medi- klinickej medicíny, takže ide o priamú spoluprácu, ktorú um, sa môže týkať od hemofílie, neviem, sklerózy multiplex, Alzheimera a iných chorôb. A teda Práca psychoanalytika sa v podstate sústreďuje na niečo úplne iné ako e, práca iných, takže tiež aj e, ide aj o prácu s pacientami, ale takisto aj s blízkymi a tak ďalej. A teraz teda budem sa venovať samotnému prejavu. Ja som nazvala túto moju prezentáciu nasledovným spôsobom. E, prepojenie medzi pamäťou a chorobou iba miesto, kde by mohla sa nachádzať pamäť, je dôležitá. Som si, o, ve, som si vedomá, že psychický život človeka je veľmi dôležitá je to vedomie a podvedomie, ktoré sa, sa časov vyvíjajú. Vyvíjanie alebo pochopenie času sa vyvíja úzko s fyziologickým vývojom mozgu, avšak je to, je to iným uh, tempom. V uh, mozgu teda máme akúsi dialektiku medzi uh, nie je to vlastne len eh, choroba, ale je to v podstate ai confini dell'individualità. Sono strani i meandri della... Takže naozaj uh, sú tieto uh, spomienky sa stratia, uh, úplne zaniknú a osoby naďalej uh, s, sú s, si niečo vedomé, niečoho nevedomého, ne, nevedomé, niečo od neznáma, rozum je vlastne povstihnutý, ale úplne sa nestráca. Máme tu akého si, si vedomie ducha, ktorý je tu prítomné. A potom prichádzame k Freudovi, ktorý hovorí o mechanizme zabúdania a ktorý si kladie otázky ohľadom toho, že prečo niektoré spomienky ľudí sa strácajú Freud si kladie takisto otázku, že prečo e, pacienti môžu zabúdať až toľko vecí z ich e, života. A odpoveď je nasledujúca. Všetky, os, všetky veci, ktoré sú zabudnuté, sú niečo hrozné pre osoby, pretože je to niečo smutné, zahambujúce a tak ďalej. A tá dramatická uh, Eh, vecach sa treba nachádza v minulosti, ale jeho dopady majú dosah až na prítomnosť. Eh, to je vlastne akási alternácia medzi tým zabudnutým a tými spomienkami. Avšak to zabudnutie je čoraz bližšie pamäti iný analytik, ktorý je veľmi dôležitý, Frank Bion, ktorý hovorí o zabudaní vo svojom diele, hovorí o čase bez pamäti a bez túžob prichádza chvíľa, kde už nie je žiadna pamäť a že sa nachádzame zrazu v takom stave v prítomnosti, kde už nemáme vôbec žiadnu spomienku na minulosť a nevieme si predstaviť ani budúcnosť. Napríklad, keď, sa, keď hráme na hudobný nástroj, alebo beháme v parku, alebo sa vrtíme v rytme tanga. Máme vlastne kontakt len s emóciami, E, ktoré zažívame v tej e, prítomnej dobe. A, takže vedomie a podvedomie je niečo, čo by malo byť stále prítomné ako fragmenty e, skúsenosti zo života, tak ako keby niečo, ktoré by nás dezintoxikovalo od saturácie toho, toho nevedomia. Ale to, čo ste nám vy tu dokázali, je to, že tento čo, čo sa vlastne deje, keď čas zničí minulosť ako budúcnosť, keď emócie sa strátia, strátia láska, nenávisť a čas je len akýsi uh, nezvratný uh, faktor do prítomnosti a budúcnosti. Je tu vlastne aj spontánna chvíľa, ktorá je eh, spojená s prítomnosťou je to vlastne chvíľa bez e, budúcnosti žiadne e, spomienky, takže e, toto sa stáva hlavným princípom psychická existencia života, kde sa viac menej už blížime väčšnosti. Takže v chorobe máme ďalšie zabudanie, definitívne zabudanie, kde osoba zabudla na svoju vlastnú genézu. Ide vlastne o ľudskú bytosť, ktorej individualita eh, sa stala chorou osobou a teda sú tu um, aspekty podvedomia alebo vedomia, ktoré sa už úplne stratili, ale už eh, tu nie je taký eh, pocit, ako keby táto osoba sa nikdy nenarodila. A e, v podstate mozog už nemôže byť e, sídlom e, ducha. V demencii osoba, ktorá ňou trpí, zabúda, čím je, kým je a stráca vlastne tú kontinuitu svojho vlastného života, pozera sa na vodu v rieke a zabúda na to, odkiaľ táto voda prišla. Takže Originálne obrazy ducha sa stávajú len akýmisi malými útržkami papiera, ktoré navzájom sa snažia do seba zapoduť a tvoria mm, akýsi veľký hlavolám, ale ako náhle tento rámec alebo tento rám sa stratí, tak v podstate sa to len rozbije na malé útržky papiera, kde nikto e, nemôže pochopiť celkový obraz. Kde teda skončia tieto myšlienky týchto osôb, kde sú ich sny, kde sú ich nádeje, kde sú ich projekty, ich eh, výber, keď eh, sú, je im diagnostikovaná Alzheimerová choroba. Musia stále žiť v neistote, v zmetku, eh, znepokojení. A potom ľudská byto sa už vlastne nemôže ničomu priblížiť, na nič sa spoliehať iba na seba samého. Vlastne sú tu spomienky, ktoré sú stále o chudobne, ne, chudobnejšie. Iba rodina alebo blízky môžu pozbierať tieto spomienky do takého malého balíčka, ako keby to boli korene e, stromu. Strácajú sa im zo života čoraz väčšie vakuum planie e, nad e, týmito ľuďmi. Toto vákum, čo to je? Toto vákum je v týchto osobách eh, možno, že no, neurolog alebo lekár alebo osoba, ktorá eh, pomáha, alebo zdravotný personál a tak ďalej. Títo všetci, ktorí eh, žijú s touto demenciou musia spoločne zažívať niečo, čo je čudné, čo je emotívne. Nesmieme zabúdať na to, že to bolo osoba, ktorá mala doteraz nejakú štruktúru okolo seba, čiže vzťahy, prepojenie medzi svojim životom, ich životom a toto všetko sa vlastne zúži na nulu a osoba musí úplne sa zveriť tým, ktorí sú okolo neho. A tí, ktorí sú okolo neho, sú stále v horšej pozícii a vlastne už mm, napríklad musia sa borí do situáciou, keď choroba osoba už nepozná ani vlastného syna. Čo sa vlastne stane? Tá emotívna ambivalentnosť už nie je možná, čiže e, zrazu hm, to už nie je jedna osoba, ale niečo e, dvojznačné, nejaké, nejaká ambivalentnosť e, pocitov, ktoré eh, spôsobujú znepokojenie u tejto osoby, ako aj u tých, ktorí sú okolo eh, tejto chorej osoby. A v každodennom živote tejto choroby nemôžeme povedať, že ja už ťa nemilujem, eh, nemôžem ťa viacej milovať, nemôžem už ani povedať, že nedá sa mi ťa nenávidieť. Je potrebné sa vrátiť k tej osobe, eh, nemôžem sa vrátiť k tej osobe, ktorou som bol predtým. A toto je tá nejednoznačnosť a čas plinie a my už nemôžeme nájsť žiadnu spomienku a veci sa v podstate len krútia v tomto vlaku. Táto dvojznačnosť je spojená s tou ťažkosťou, kedy naozaj okolo nás je ozajstný toxický oblak, ktorý e, bol vytvorený. Toto je tá dvojznačnosť a osoby okolo môžu treba si robiť žarty, gestá, ale toto všetko môže, e, toto všetko nezakrie e, ten život, ktorý odchádza. Čiže musíme sa naozaj dostať z tohto skratu. Aké sú teda tie uh, sny ľudí, ktorí musia žiť s touto demenciou, s týmito vzťahmi. Je tu niečo veľmi dôležité, čo sa deje a osoby okolo nich majú naozaj ťažkosti neustále s tým, že táto osoba sa od nich neustále vzdialuje a nemôže čeliť týmto faktom. Toto všetko vytvára akýsi rámec, kde je takáto dvojznačnosť, ale toto je niečo neznáme, čo je potrebné, čím je potrebné sa boriť v reálnom živote každý deň. A te, táto dcera alebo tento syn naozaj musí smútiť za otcom alebo matkou, ktorí už tu nie sú, ale v podstate eh, majú len osobu, ktorá e, má len útržky spomienok, ktoré každý deň odchádzajú a kto potom odpovie alebo kto pomôže týmto e, smutiacím príbuzným, keď tá osoba už vôbec nie je ich otcom alebo matkou, všetko sa stratí v neznáme a keď tá osoba zomrie, je to vlastne e, smrť, ktorá už v podstate v tých emóciách a v srdciach tých detí sa stala oveľa skôr. Už nie je vlastne ani e, miesto pre e, smutok, Už zostávajú len tie veľké hodnoty života, ktoré nahradili na tento smutok. Aby som vám to lepšie pomohla pochopiť, čo som práve povedala tou dvojznažnosťou a tou ambivalentnosťou, čo vlastne blokuje potom tie e, vzťahy e, lásky s osobou, ktorá je chorá na Alzheimer. E, stručne vám porozprávam o... Nemohla som sa pozrieť na film, ktorý bol premietnutý na začiatku, ktorý bol natočený nedávno, ale existuje aj iný film Derisa Murdocha, Mm, anglického spisovateľa, ktorý bol natočený v roku 2001, kde bola v 97. bola diagnostikovaná Alzheimerová chorba, v 96. táto osoba, táto intelektuálna žena spisovateľka publikovala svoju poslednú knihu, ktorá sa zúčastňovala na konferenciách, aby hovorila o, o hodnotách vzdelávania, ako aj o láske E, veľmi rýchlo ju zaskočila táto choroba a ona, ktorá vždy e, žila nezávisle, nechápala už ani to, čo bolo okolo nej. A toto vidíme veľmi dobre v tomto e, filme. Kto všetko zažíva túto drámu, túto drámu najviac zažíva jej manžel John, ktorý po 46 rokoch vynikajúceho manželstva vlastne sa e, musí čeliť každý deň týmto mm, novým veciam. On je nahnevaný, odmieta to, ale žiaľ Bohu, toto je tá jeho reakcia, pretože nemôžeme vytvárať reakciu na báze lásky, ale v podstate to bolo na báze hnevu ktorú vyvolala práve e, táto choroba. John si začína spomínať e, a tam práve začína pracovať ten smútok, e, ten čas strávený s Iris sa stáva aj súčasťou tej prítomnosti, pretože John sa ako keby, ako keby utiekal do týchto spomienok sú v tom istom dome, ten dom je špinavý, už nikto viacej ho nečistí, neupratuje a knihy už nie sú usporiadané a dokonca nemajú ani význam e, tie knihy sa stávajú akými sými útržkami, e, takisto aj mm, schotište je špinavé, avšak John e, v, tejto, v tom v svojom prepojení lásky sa snaží uh, sa podielať o tento smutok s tou uh, ženou, s ktorou zažil. A potom, ako ona zomrie, tak uh, napíše uh, dve knihy. A potom ďalší film, ktorý hovorí o pomoci, o vzťahu. Tento bol odprezentovaný na poslednom uh, festivále a tu tá podpora, ten vzťah pomoci bol akýmsi spôsobom nahradený, pretože uh, už nešlo vlastne o uh, manželskú lásku. Protagonistka má, tu žije vlastne s manželom, ktorý potom, ako mu diagnostikovali Alzheimerovú chorobu, sa o neho stará ako keby o dieťa, ktoré nikdy nemala. A toto ma vedie k eh, mojim záverom, pretože je veľmi dôležité eh, predložiť návrh vzhľadom na to, čo bolo všetko povedané, alebo určitý záver vzhľadom na tieto ťažkosti, každodenné ťažkosti pri pomoci, pri starostlivosti, pri zodpovednom výbore eh, v prípade tejto choroby je veľmi dôležité, aby pocity, eh, eh, hnev a smutok boli obmedzené jedným, jediným spôsobom, ako obmedziť tieto pocity je hovoriť o tej svojej bolesti, o tomto svojom smútku. Napríklad nájsť eh, túto eh, životnú silu a nestratiť ju. Jeden príklad eh, choroby, ktorý ktorej som sa venovala, ktorú som riešila. Ona stretila svojho otca, ktorý zomrel na infarktus a táto osoba nebola schopná vôbec smútiť za svojim otcom, pretože práve jeho matka bola e, chorá na Alzheimerovú chorobu, nemohla sa zúčastniť dokonca ani e, na pohrebe, nemohla dokonca ani e, plakať, nemohla sa odobrať ani na cintorín, pretože ostala žiť bez toho, že by pochopila, čo sa jej vlastne stalo. A Naďalej sa snaží táto osoba pomáhať svojej matke, ktorá ostáva vo svojej posteli, vo svojej uh, Jedného dňa táto matka už vôbec ho nepozná, už ho nevolá, už ani ne, neplače, ani nevolá jeho meno a vtedy sa on spýta matky, a ty vieš, že otec zomrel? Vtedy, keď položil túto otázku, tak pochopil, že práve začína smútiť aj na touto matkou, ktorá už viac menej nie je tu prítomná, ktorá ho vychovala a chcel poďakovať tejto svojej matke, ktorá Eh, mu pomohla, aby sa stal význačnou osobou a ten otec eh, zomrel, eh, avšak on ho neopustil, bol mŕtvý a preto chcem povedať, že tá skutočnosť naozaj smútiť nad všetkými, ktorí treba aj žijú okolo tejto chorej osoby s touto chorobou, to je veľmi dôležité, pretože toto deblokuje tie pocity lásky, kde ktoré nám pomôže e, sa boriť s touto situáciou, ktoré nás ako keby paralizujú. Ako to môžeme e, realizovať? Ja by som povedala, že vďaka psychoanalýze. Máme tu 27 členských e, krajín, ktoré je tu napríklad aj pán Frizony. Aj by som preto vám chcela navrhnúť, v nemocniciach, na klinikách, na neurologických klinikách by bolo potrebné mať priestor ktorý by bol priestor pre skupinové podporné týmy, priestor, ktorý by bol ozajstným priestorom to, čo vždy píšeme, aby e, tu boli, e, bolo možné uplatňovať e, spomienky tak, ako keby to bolo v nejakom časopise. Sì, sì, sì, sì, okay. no, chiusa. Áno, už sa snažím a už to ukončím. And, and, uh, and... Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pani doktorka Kaputo, a ďakujem za váš psychoanalytický prístup. Avšak, bohužiaľ, medzičasom náš časový skos eh, ešte narastol. Bohužiaľ, vaša prezentácia bola trochu dlhšia, ako sme čakali. No a teraz dávam slovo doktorovi Valundovi, ktorý je profesor geriatrického lekárstva, geriatrické medicíny na eh, Karolínska inštitút. Chcem sa poďakovať za vaše pozvanie budem hovoriť o niektorých aspektoch Alzheimerovej choroby a o iných druhoch demencie. Existuje istá kombinácia toho, čo sa deje na strane pacientov a potom na strane opatrovateľov. Budem hovoriť o BPSD, to sú E, symptómy, ktoré sa objavujú pri demencii. Ide o symptómy, pri ktorých nejde iba o narušenie pamäti, ale o iné veci. Objavujú sa v rôznych fázach procesu, niekedy je to veľmi stresujúce, tak pre pacienta, ako aj pre opatrovateľov. Je to veľká stresová záťaž. Súvisí to s porušením mozgu a rovnako s poruchami transmiterov. Budem hovoriť o interakcii medzi opatrovateľmi pacientov v určitom fyzickom prostredí opatrovatelia vidia, interpretujú určité symptómy u pacienta, teda v období, kedy sa o neho starajú. Behaviorálne aspekty a psychiatrické symptómy sú depresie, halucinácie, agresívne správanie, blúdenie, kedy ľudia chodia 10-12 hodín dokola, poruchy so spánkom, strach, apatia. Niektoré z týchto symptómov nie sú také veľmi stresujúce, niektoré sú stresujúce viac. Vidíte postup ochorenia, obdobie 5, 10, 15 rokov. Na začiatku vidíte také prejavy, ako je depresia, strach, potom halucinácie, e, klamlivé predstavy a v poslednej fáze práve to blúdenie a agresívnosť otázka znie, ako máme liečiť tieto symptómy. Keď som začala pracovať ako lekár v oblasti geriatrie a psychiatrie, existovalo iba medicamentózne liečenie. Teraz máme rôzne cesty, my sa snažíme zaviesť alternatívne metódy, snažíme sa nájsť eh, dôvody na liečbu nové e, zavedenie nových fóriem liečenia, teda týchto alternatívnych fóriem. Existuje tu celý rad návrhov alternatívnych metód ako validácia, aromaterapia, muzikoterapia a podobne. Vo švédskych usmerneniach sa zdôrazňuje, že sú dôležité alternatívne metódy, ktoré by sa mali použiť v prvom rade, až potom by mala nastúpiť medikamentozná liečba. Pokiaľ ide o lieky desperidon napríklad, ďalej prebiehajú, prebiehajú štúdie, ktoré sa týkajú spomal, spomalovačov, teda inhibitorov A pokiaľ ide o dopady alternatívnych metód, tak potrebujeme ešte ďalší výskum. Nedávno boli publikované výsledky systematickej štúdie. Vybrali sme 179 štúdií, ktoré sa pojali do celkového komplexného výskumu. Existujú rôzne kategórie intervencií, včítanie kognitívnej stimulácie pre osoby, ktoré trpia demenciou a iné metódy sa potom vyvíjajú pre opatrovateľov. Tu vidíte výsledky. Ukázalo sa, že opatrovateľia v dôsledku používania alternatívnych metód mali možnosť o jednu tretinu obmedziť e, možnosť tejto, e, tohto úplného internovania. Pokiaľ ide o pacientov, e, veľmi dôležitá, dôležité zachovanie kognitívnych schopností, Existuje celý rád alternatívnych e, metód, ktoré však nemali pozitívny vplyv čiastočne. To bolo z toho dôvodu, že sme hádam nemali k dispozícii dostatočný počet údajov, pokiaľ ide o opatrovateľov. Opatrovateľia, ako sme už nespočuli. sú veľmi často dotknutí tým, že ich najbližší rodinní príslušníci sú postihnutí touto ťažkou chorobou. E, trpia strachom, stresom, depresiou v tejto oblasti. E, Máme celý rad dôkazov o tom, že psychologické vzdelávanie a terapie pomáhajú týmto opatrovateľom preste tak, ako je dôležité isté obdobie odpočinku a relaxácie. Ďalej sú tu určité údaje z webovej e, stránky, ktorá sa zaoberá touto problematikou. Opatrovateľia trávia veľa času E, práve touto opaterou svojich rodených príslušníkov. Platí to pre ľudí, ktorí trpia demenciou. A pokiaľ trpí osoba v tom vyššom štádiu demencie, tak je to niekedy starostlivosť e, až, hádam, tých 24 e, hodín denne. Tak mnohých opatrovateľov to má veľmi negatívny vplyv, zhoršuje sa ich zdravie, majú vyšší krvný tlak, majú vyšší, vyššiu hladinu inzulínov v krvi a o 63% je vyššia úmrtnosť. Keď porovnávame rôznych opatrovateľov, vidíme, že tí opatrovateľia, ktorí sa starajú o ľudí, ktorí trpia demenciou, trpia emocionálnym stresom a demenciou o 30 až 33 viac ako ostatná, teda ako ostatné porovnateľné e, skupiny. Opatrovatelia dostávajú psychologickú podporu a ukazuje sa, že tie depresívne stavy boli predsa len nižšie ako v porovnaní s tou druhou skupinou, ktorá nemala túto psychologickú podporu. Pokiaľ ide o prevenciu, pán Frisony hovoril o možných nových liečiv ale máme stále viac informácií o tom, ako predchádza tejto chorobe. Vieme napríklad z epidemiologických štúdí, ktoré sa uskutočnili v Európe, že pokiaľ človek je veľa rýb, môže to znížiť pravdepodobnosť výskytu Alzheimerovej choroby. Prednedávnom náš inštitút uskutočnil štúdiu, ktorá sa týkala kyselín, masných kyselín omega-3 a ukázalo sa, že ľudia, ktorí jedia veľa týchto kyselín, majú väčšie, lepšie kognitívne schopnosti. Tieto výsledky boli veľmi zaujímavé. Dnes sme začali so štúdiou, ktorú financuje Európska, Európska únia. Táto štúdia sa týka práve masných e, kyselín omega-3. Budeme sledovať 300 osôb s ľahkou formou demencie. A táto štúdia by mala trvať dva roky a bude sa zaoberať masnými kyselinami omega-3 Záverom by som chcel povedať, že behaviorálne a psychiatrické symptómy pri demencii majú vplyv na stres u opatrovateľov. Je jasné, že existujú rôzne alternatívne metódy na riešenie, ale budeme potrebovať ďalší výskum, aby sme dokázali určite najefektívnejšie metódy. Vieme, že opatrovatelia sú vystavení veľkému riziku psychiatrických a somatických ochorení. Potrebujeme v tejto oblasti ďalší výskum Ďalej je dôležité, aby sme realizovali výskum v oblasti toho, ako by bolo možné predchádzať e, Alzheimerovej chorobe správnym stravovaním. Ďalej je dôležité uskutočniť ďalší výskum pri identifikácii rizikových skupín, aby sme efektívne dokázali predchádzať Alzheimerovej chorobe. Ďakujem. Ďakujem profesor Valund. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán profesor Valund. No a teraz s našimi panelistami môžeme uh, môžeme uh, položiť otázky. No a najskôr poviem, že ak budeme mať čas, eh, prídeme neskôr k prezentácii pani Matias a potom dostanú slovo uh, tieňovi spravodajcovia. Tieňovi spravodajcovia, samozrejme, môžu klásť otázky, avšak e, teraz nevyjadrujte sa k správe, ale položte otázky našim, našim panelistom. Dobre, pani Antonesku ako prvá. Ako, ale rada by som každého požiadala, aby každý, dokladie otázku, povedala aj komu ju kladie. Ďakujem. Chcela by som hovoriť e, o spoločnom naprogramovaní výskumných aktivít. Nebola som tu prítomná na začiatku tohto stretnutia. Chcel by som poďakovať našu spravodajkyňu, že zorganizovala tento workshop a takisto chcem poďakovať všetkým zúčastneným za ich veľmi zaujímavé príspevky. Nemala som si vypočuť príspevok komisie a chcela by som hovoriť o spoločnom programovaní výskumných aktivít, pretože pre mňa je to najdôležitejšie, aby sme mohli uh, čo môžeme urobiť, aby sme mohli bojovať proti tejto chorobe? Aká je teda miera financovania? Musím vás však prerušiť a viete, e, ste si istí, že, istá, že to je otázka? Poprosím potom ako tieňový spravodajca sa môžete dlhšie vyjadriť. Chcem požiadať teda komisiu, aký je finančný príspevok komisie do tohto programu alebo spoločného poprogramovania výskumných aktivít. Viem, že komisia sa zaoberá mm, aktivitami, ktoré e, sa týkajú sekretariátu, ale chcem vedieť aj konkrétne, koľko financií ide na tento výskumný program. No, ja to zodpoviem sama. Vidím, že pán Fahy musel odísť. Povedal to ako prvý rečník veľmi jasne. Ja som si istá, že komisia zaistí, že pani Antonesku dostane príhovor pana Fahyho, aby vedel la, čo povedal. Dobre, ďalším. Ďalšia otázka. Pán Žuval. Pekne, pani predsednička, mala by som dve otázky. Myslím, že na pána Frizon jeho prvá otázka je, my sme si vypočuli tie a vieme, aké sú potreby na výskum, ktoré spomenú, ale chcela by som sa spýtať, či si nemyslíte, že predovšetkým európsky výskum potrebuje to byť menej fragmentárny a aby rôzni špecialisti, ktorí sa venujú otázke Alzheimera, mohli pracovať lepšie spoločne, napríklad bunkoví e, biológovia, e, psychológovia, klinickí lekári a tak ďalej Takže ja mám taký skôr dojem, že za tým, teda tie prostriedky sú, avšak teraz sú také rozdrobené v rámci Európy medzi špecialistami. A druhá otázka. Všetci v, ste tu ho, veľa hovorili o otázke aminoidov a týchto, teda týchto proteínov, aj však ja by som sa chcel spýtať, že či v súčasnom stave vedomosti nemáte teda taký dojem, že tento proteín v skutočnosti uh, je symptómom malady, e, choroby a nie príčinou. Ja som zostal trošku zmetený na základe vašej prezentácie a takisto aj v tej literatúre, ktoré môžeme prečítať, e, kde sa hovorí, že všetky tie techniky, ktoré v podstate zmenšili, teda ten objem aminoidov, ale bez tých klinických účinkov, takže neviem, či sa to nenachádza e, v, na, v takom istom stave, ako je treba rakovina. Uh, Vieme, že v podstate môže tam prísť k reminiscencii, ale mm, v podstate nič nevyliečite. No, ešte predtým, než vám dám mm, slovo na odpoveď, tak um, možno ešte jeden poslanec chce položiť otázku a potom budeme môcť, budete môcť odpovedať. Dobre. E, ja pre posledného rečníka hovorili ste o prevencii, vy ste hovorili o potravinách. Ako je to preskúmané. Je to skutočné a, a je to teraz eh, bežná znalosť, alebo je to niečo úplne nové, vidím, že to je stále výskumný program. Vieme to niečo, teraz je to mm, skutočne eh, jednoduchá vec zmeniť eh, stravovacie návyky ľudí. Ďakujem pekne. Frederik Ries. Merci, madame la présidente. Pekne, pani predsednička. Tri otázky pretože v podstate budem eh, sa pripájať len k pánovi Živenovi kolegovi, ktorý už hovoril o hm, pridanej hodnote európskeho výskumu a takisto by som sa chcela obrátiť na profesora Sprizonyho eh, vo všetkých eh, mojich otázok. Pán profesor, domnievate sa, že ten spôsob, akým sú vedené všetky výskumné programy až doteraz, je dostatočný? alebo uspokojivý, alebo či by to nebolo potrebné e, v súčasnosti prehodnotiť, kedy Európa potrebuje teda viacej týchto príležitostí, šanci, pretože chceme čo skoro už nájsť nejaký liek, ktorý by vyriešil túto, alebo vyliečil túto chorobu a aký je teda rozsah eh, tohto výskumu, či by sa nemal zamerať. Ja nie som teda mm, lekárka, nie som expertka, nechcem teraz eh, ani nemôžem eh, využívať argumenty, ktoré, ktorým nechápem, ale keď sa pozrieme vedeckú literatúru, kde sú všetky tieto otázky, že sa väčšinou zameriavajú len na tú otázku tých aminoidov. Takže ja by som sa chcela spýtať, že či ten rozsah pôsobnosti by nebolo potrebné rozšíriť. A potom ďalšia otázka, ktorá sa týka omega-3 kyselín Eh, to ma veľmi zaujímalo. Ale takisto aj otázka tabaku. Častokrát hovoríme a myslím, že je tu aj jedna fínska štúdia, ktorá bola nedávno zverejnená v tomto zmysle, kde čítame, že je prepojenie medzi eh, silnými eh, fajčiarmi, čiže dva, viac ako dva balíčky denne a osobami, ktoré trpia na Alzheimerovú chorobu. Čo si o tomto myslíte? O výsledku tejto štúdie ďakujem pekne. Quick... Ďakujem pekne. A teraz Vidím, že už niekto nechce položiť otázku, takže eh, dám otázku tým dvom, ktorí, teda slovo tým dvom, eh, ktorý, ktorým boli položené otázky. Takže ako prvý doktor Frisony, ďakujem pekne za tieto otázky. Eh, môžem teraz vysvetliť, čo bolo vysvetlené z ohľadom na nedostatok času, takže fragmentácia európskych zdrojov. Áno, to netreba ani hovoriť. Všetci o tom vedia. No a preto aj komisia začala tie iniciatívy spoločného plánovania. No a ja by som snad vám povedal, že na to, aby veci harmonizovanie spolupracovali v Európe, treba urobiť ambiciózny program, projekt. Vedci potrebujú mať jasné spoločné meno, veľmi ambiciózny spoločný projekt. V USA je mi ľúto, že musím neustále pripomínať, ako je to v USA, ale bohužiaľ my pracujeme v globálnom kontexte a musíme zohľadňovať, čo sa deje aj inde. No a v USA sa podarilo veľký ambiciózny projekt a a teraz e, spúšťajú ambiciozný projekt v presymptomatickej fáze. A my, Európa, zaostáva. Musíme nájsť nejaký vlastný, vlastné miesto, vlastný priestor. To je odpovedel na otázku, vážené poslankyne. Áno, Európa musí nájsť svoju vlastnú výskumnú oblasť. Myslím, že teraz v súčasnosti ja vidím priestor v budovaní vedeckých infraštruktúr. Tu je priestor v globálnom kontexte. Iné národy, štáty tomuto nevenujú dostatočný dostatočnú pozornosť. No a Európa tu môže vyjať určité snahy. Avšak <coughs> treba sa zamýšľať aj nad vzdialenejšou budúcnosťou. No a čo to týka úlohy amyloidov, ja som nezachádzal do detailov vzťahu medzi amyloidmi a proteínmi tau. Mm, spomínal som oba, ale nebudem zachádzať do detailov, ja nie som nejaký neurológ, avšak eh, panuje všeobecná dohoda vedeckej obce, že najskôr prichádzajú amyloidy a potom neurotransmitery, no a zatiaľ nevieme, čo je medzi aha, teda čo je medzi amyloidmi a neurodegeneráciou. Amyloid vznikne v niektorých oblastiach mozgu a neur- neurodegenerácia alebo potom v iných častiach mozgu. Prečo to tak je, nevieme, ale to neznamená, že amyloidy e, sú len symptómom choroby. Toto sa teraz stáva vedeckou debatou. A sem už nechceme zachádzať. Dobre, takže myslím, že to je na teraz všetko. Ďakujem veľmi pekne, pán Frisony. No a teraz požiadam pána Frisana, pána Žuana, aby ste sa pozovárali medzi štyrmi očami ako lekár s lekárom. No a e, slovo dostal teraz pán Vahlund a všetci ostatní panelisti chcú povedať dlhšie. Bohužiaľ, už sa nám, už máme skutočne veľmi málo času. Dobre, ďakujem pekne. Tie omega-3 kyseliny a tuky, čo je podstatou tohto výskumu. To sú tie epidemiologické štúdie. Sú veľmi dlhé. Trvá 10, 15, 20 rokov, kým získame tie nové poznatky. Napríklad e, požívanie rýb a tak ďalej. Takže toto je nové a prvé klinické testy len začali, no a tiež kvôli tomu, že tieto testy sú veľmi drahé, je len málo spoločností, ktoré ich podporujú. A tu sa musia veci postarať sami o seba. No a sme teda na začiatku. Sú ďalšie vitamíny, čo s vitamínmi a tak ďalej. Takže treba začať skutočne veľmi skoro. No a potom otázka o fajčení. Čiže má fajčenie účinok, áno, čoraz viac štúdie ukazuje, že, že fajčenie v veľkých množstvách je rizikovým faktorom pri vzniku Alzheimerovej choroby. No a tie štúdie, o ktorých sa hovorilo, je tiež dôležité, že možno môžeme identifikovať rizikové skupiny nejakými genetickými predispozíciami a fajčením, výsledkom je potom Alzheimerová choroba. Takže identifikácia rizikových skupín je tiež veľmi dôležitá. Ďakujem pekne, pán profesor. Pán jean George, dobre, len koordinácia. Naša organizácia Eh, bojuje za viac finančných prostriedkov a výskum a lepší koordinovaný výskum demencií. No a my ako organizácia vítame iniciatívu spoločných programov a jedna z prvých eh, rokov bolo analyzovať a zmapovať, aký výskum sa v súčasnosti financuje na národnej úrovni. A to je proces, ktorý trvá 6 mesiacov. Stále sme nenašli odpoveď. Takže mm, že potrebujeme lepšiu koordináciu takýchto aktivít, ktoré sa vykonávajú. No a posledná vec, ktorú by som odpovedal, že my by sme sa nemali zaoberať len lekárskym výskumom, ale dúfame, že jedného dňa budeme mať liežiu pre Alzheimerovú chorobu, ale tiež sa staráme o ľudí, takže nie na tých najlepších praxí, ako sa staráme o ľudí, ako financujeme starostlivosť. To je tiež oblasť výskumu, na ktorú nesmieme zabúdať. Ďakujem pekne, Žán. E, pani Andri. Ja som predsedníčkou e, Belgického združenia pre túto chorobu a e, chcem povedať, že zastupujem tu choroby, rodiny, osôb postihnutých touto demenciou a my sme sa snažili cez sieť, ktorú sme vytvorili, nájsť pomoc, takže ja chápem, že práca v sieti alebo v rámci určitých prepojení, takisto aj v oblasti psychosociálnej, myslím, že je to veľmi e, dôležité a zaujímavé, pretože toto je prioritné. A čo sa mi zdá byť veľmi dôležité, a chcem vám to spomenúť, že to nie je to, že osoba treba strpí Alzheimerovou chorobou, že nezostáva osobou až do posledných eh, minút svojho života a treba zostať milý, aj keď táto láska sa možno zmení a trošku inak eh, ju potrebné vyjadriť. A chcem zdôrazniť toto, pretože ja som to zažila sama a je to možné. A chcela by som všetkým tým, ktorí sa angažujú v tejto oblasti, dodať síly, podporiť ich, aby to robili pretože je to jedna osoba, ktorá lieči druhá osoba, nie je to len predmet akýsi, o ktorom hovoríme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja teda vrátil sa zásobca komisie, pán Fahis. A dávam na pár okamihov slovo, aby ste mohli eh, zodpovedať otázku pani Antonesku. No a prosím, odpoveď nie je dlhšia ako dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ako viete, v komisii nie je veľa ľudí, ktorí sa zaoberajú zdravím. No a môj kolega mi povedal, že tu boli nadnesené mnohé otázky, ale čo sa týka eh, tej šírky výskumu a riešenia takých komplexnejších otázok je, na komisii sa zaoberáme na veci, o ktorých si myslím, že budú najúžitočnejšie, tak eh, všeobecnejšie taký základný výskum. Ale v ostatných rokoch. sa snažíme taký holistický prístup a individuálne zistenia a pretaviť do reálnych postupov. No a to bolo tiež obsahom projektu Partnerstva pre rakovinu. No a tam tiež uh, treba implementovať jednotlivé jednotlivé zistenia, e, spájať výskumníkov a mať taký všeobecnejší prístup. Takže ja veľmi rád e, ešte neskôr poviem niečo k iniciatíve Európy pre inovácie. Možno prekračujem svoj mandát. Dovolte mi len povedať, že myslím, že by bolo v záujme účastníkov dnešného e, workshopu sledovať túto iniciatívu. Stále to prebieha, prebiehajú konzultácie, ale vieme, že to je personálna osobná priorita, osobná priorita Barosa a taková iniciatíva komisie. A myslím, že tam budú do toho investované peniaze, budú to o inovatívnom prístupe a bude to riešiť niektoré z tých vecí, o ktorých sa dnes hovorilo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fahy a vidíme, že je potrebný tlak a podpora. Ja som si istý, že spravodajca s tieňovými spravodajkyni a s tieňovými spravodajcami e, to tak e, v správe urobia a ak budú e, potrebné nejaké pozmúce návrhy, tak to bude potrebné. Dobre, teraz sa dostávame k časti 3. Poslanci hovoria o demencii. Hovorí sa, že ja mám teraz slovo, čo teraz urobím veľmi stručne. A to nie len kvôli tomu, že nemáme čas, ale aj preto, že sa chcem eh, vyhnúť eh, prílišným emóciám. Ja v Európskom parlamente sa zaoberám eh, chorobami, environmentálnou politikou a ochranou spotrebiteľov, ale zdravie je téma môjmu srdcu najbližšia. No a Mňa zaujímajú tie choroby, ktoré nie sú až tak eh, v centre záujmu verejnosti. A to boli vždy mentálne ochorenia. Nikdy som si nemyslel, že ma to postihne osobne, ale áno, ja som jedináčik, pred 8 rokmi mi zomrel otec na rakovinu plúc. No, moja matka žila sama, bola veľmi veľmi čulá, mala 79 rokov a posledný januárový deň tohto roku umrela. No a, a menila sa. Ja som nevedela prečo. Žila sama e, v dome a myslela si, že niekto tam s ňou žije. No ja som hovorila, že nie, nikto tam s ňou nežije. Keď sa ti strácajú veci, tak nikto tam nie je. No a proste O niektorých veciach sa nechcela so mnou rozprávať. No a až kým nevedela, až kým som nezistila, že mala istú formu demencie, to bolo približne pred rokom a pol, no, pretože to, tých, tých 10 mesiacov, ktoré som videla v, v vašej prezentácii, že tak v mojom prípade to bolo iné. Ona neustále sakrývala, že niečo je, hovorila, že má v hlave búrku. Nechápala som presne, čo to je. No, pre ňu bolo najdôležitejšie vedieť, že nemá žiadny nádor. Ona si myslela, že má nádor. Mm, bola na kontrole a doktor jej povedal, že nádor nemá. Tak bola veľmi šťastná, spokojná a tvrdila, že nič nie je. Nechcela, aby som ju zobrala nejakému špecialistovi Ehm, no ale neurolog mi povedal, že má atrofovanú istú časť mozgu, ktorá tlačí na iné časti mozgu a preto stratí niektoré funkcie. Dostala lieky, pretože chcela lieky, ale neurolog mi povedal, ehm, môže ich brať alebo ale nemusí, avšak hm, nič to na celé veci nezmení. Neustále teda žila sama. No a Zmenili sme e, zámky na dome niekoľkokrát, pretože stratila kľúče. No a mala 78 rokov, vyzerala na 65, skutočne chudá, veľmi fyzicky zdatná. A ja som si všimla, že to je veľmi zlé, keď zabudla vo februári 2009 na moje narodeniny. Keď ma nezavolala, ja som jej nezavolala, nepovedal som, že mám dnes narodeniny. Ale vtedy som si uvedomila, že je to ťažké. No a nie všetko z toho, čo povedal doktor Kaputo, bolo pre mňa také zrozumiteľné. Bolo to veľmi psychoanalytické, ale tá časť o tom, že niekoho strácame, keď človek zistuje, že niekto síce živý, ale že stráca kontakt s osobnosťou, je veľmi náročný. Nepomôže pritom veľmi vzdelanie, vedomosti. Je to skutočne stále, aj napriek tomu, veľmi bolestivý proces. Ja sama seba považujem za dobre vzdelanú osobu a informovanú osobu, ale napriek tomu sa nevedela, ako sa zachovať. Nevedela som, čo robiť, zavolala som žena Žorža a spýtala som sa, čo teda mám robiť. A treba zaistiť včasnú diagnostifikáciu po prvých symptómoch. Je potrebné vedieť, aké sú tie symptómy. My sme sa na seba pozreli a a povedali, že my niekedy zabudáme na mená, niekedy neviem, čo som, kam som si položila mobilný telefon. Ale prvá reálna diagnóza, všetci vedia, ano, máte isté funkčné poruchy, mali by ste ísť doktorovi, možno to je znakom niečoho, pre nejakú formu choroby, rakoviny a teda. To viete, čo treba robiť čo sa treba obávať, ak má človeka, ak má človeka infarkt. Ale nevieme, čo je, čo sú, aké sú prvé príznaky demencie. No a preto netreba len posledný výskum, tak ako povedala pani Antonesko. To je jedna z najdôležitejších častí našej práce, ale druhou časťou je, čo robí Alzheimer Europe a všetky profesionálne organizácie pre boj s Alzheimerovou chorobou je publicita. Informovanie a vzdelávanie ľudí. Teraz sme ohlasovali na výbore o cezraničnej zdravotnej starostlivosti, starostlivosti a dúfam, že sa to hlasuje na plenárke. Možno ľudia budú môcť cestovať niekam inam. Budú môcť ísť do Švédska alebo z Južného Nemecka do Talianska. Sú tu určité centra špecializované ktoré dokážu pomôcť. Ak sa však choroba včasne diagnostifikuje, treba informovať občanov o symptómoch a poradiť ľuďom, čo sa dá robiť. V mojom prípade, v mojom osobnom prípade by to pomohlo. Moja matka neumela demenciu. Umrela na takú banálnu vec. Bola v nemocnici, mala otvorenú ranu. A mala problémy a nebola tam na blízku sestra. No a celý ten proces v priebehu jej choroby bol veľmi rýchly. Pomáhať ľuďom, a to nie len v mojej situácii, to je jedna vec, ale pomôcť ľuďom, ktorí uznávajú a vedia, že niečo sa s nimi deje. Moja mama si nespomenula už, alebo nepamätala si moje e, narodeniny. Našťastie mňa ešte poznala, spoznávala. Ale ak by ak som volala jej telefóne a niekto jej podal telefón a povedal, že volá ti Dagmar, tak nevedela, kto jej volá. Potom ma spoznala samozrejme podľa hlasu hneď. E, môj život by sa veľmi zmenil, ak by ešte stále žila. Ale do posledných dní svojho života vedela, že sa niečo deje a to ju z toho mala strach. Ľudia mali vedieť, aká je ich diagnóza a čo im môže pomôcť. Nemali by byť nechaní na pospas svojej chorobe samotný. No a preto sme toto robili. No, ja som sa teraz vyhla, nejakým prehnaným emóciám som rada. No a povedala som vám môj príbeh. Nie preto, že je to niečo mimoriadné. A ľudia tu v parlamente by dokázali o tom rozprávať hodiny a hodiny. Každý má svoj príbeh. Je dôležité, aby sme to vedeli. A dúfam, že vyšlo mi signál komisie, ako vieme. Na kolegium komisárov a dokonca priamo pán Baros sa to podporuje, chceme túto podporu využiť, získať peniaze, ktoré sú potrebné na všetko, čo chceme. To sú moje pripomienky. A teraz je tu krátke video. A musím povedať, ja skutočne, že video, pretože mnohí sa tešili, že Jose Mourinho príde k nám. No, ja som nepovedala, že, um, že príde, možno som to mala urobiť, bolo by tu viacej ľudí. Takže je to len video a budeme to vidieť, takže nech sa páči. Boa tarde a todos. Uma iniciativa europeia sobre a doença de Alzheimer e outras demências está para além mm. dos... Dobrý deň všetkým. Európska iniciatíva ohľadom Alzheimerovej choroby a ďalších demenciách je mimo ďalších politických frakcií, mimo všetkých ideológií a takisto aj mimo Takže pán Morino začína odznova. Európska iniciatíva o Alzheimerovej chorobe a ďalších demenciách je mimo politických frakcií, mimo e, rôznych ideológií a mimo náboženského vyznania. To je iniciatíva, ktorý stojí e, za to. Chcel by som všetkým tým, ktorí ste tu prítomní, vyjadriť tak poslancom ako zastupcom Európskej komisie, zastupcom rady a hlavne všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na tomto workshope aby ste diskutovali o tých najlepších stratégiách a na tých najlepších e, cestách Mm, aby sa mohlo čeliť tejto veľkej výzve v súčasnosti, myslím konkrétne na zastupcov e, združení chorých, príbuzných a všetkých špecialistov. E, akceptoval som e, toto pozvanie Európskeho parlamentu cez pani Marisa Matiasa, aby som Eh, bránil túto záležitosť. Hlavne eh, som veľmi poctený a chcem hlavne vyjadriť solidaritu všetkým, ktorí trpia kvôli tejto chorobe, aby sa zlepšili ich podmienky tých, ktorí žijú eh, s touto demenciou, ako aj podmienky ich blízkych, ktorí musia spolu s nimi toto prežívať. Preto by som sa chcel obratiť hlavne na tých, ktorí musia čeliť tomuto, čo najbližšie Európska iniciatíva v tejto oblasti nám umožní zistiť to, že všetci môžu mať, e, aby mali všetci teda prístup k liečbe e, tejto choroby a to rovnakým spôsobom a rovnakou formou. Chcel by som začať to, aby som vyjadril svoju nádej a povedať e, pár slov o podpory tým, ktorí trpia na túto chorobu, ako aj na ďalšie demencie. Táto choroba sa týka viac ako 8 miliónov európskych občanov a každý rok eh, je 1,4 eh, milióna nových prípadov a eh, toto ešte bude sa zhoršovať, pretože hm, každých 24 sekúnd je ohlásený nový prípad objavenia sa Alzheimerovej choroby, ktorý je teda diagnostikovaný a toto je naozaj tragédia. Musíme zohľadniť eh, tieto čísla, nemôžeme hovoriť eh, len čísla, musíme hovoriť ale aj o osobách a o konkrétnych situáciách, pretože život chorých je práve dotknutý. Aby ste mohli bojovať proti tejto chorobe, aby ste zlepšili život chorých, je našou spoločnou výzvou. Preto by som sa chcel pridať eh, k tejto veci. A mám osobnú skúsenosť, pracujeme vždy v skupine, v a vždy sme sa snažili získať čo najlepšie e, výsledky a preto je dôležité, aby aj výskum išiel týmto spôsobom dôstojnosť, ako aj nediskriminácia týchto osôb, to by mali byť našou prvou prioritou. My vieme, že je možné oddeliť účinky tejto choroby, avšak nemôžeme zatiaľ chorobu vyliečiť alebo zastaviť a preto je potrebné pomôcť chorým, aby mohli žiť s, tým, s touto svojou chorobou a aby e, sme e, takisto im zlepšili kvalitu života. Veľmi dobre vieme, že závislosť týchto osôb e, od rodiny je niečo zásadné a je teda potrebné pomôcť, oveľa väčšiu starostlivosť, e, ako aj oveľa väčšie vzdelávanie zdravotníckému personálu. Je veľmi dôležité, aby európske inštitúcie e, zohľadnili a prijali niektoré opatrenia v členských štátoch, aby všetci ktorí sa mohli zúčastňovať v týchto spoločných aktivitách a jedine tak môžeme zvýťaziť. ja som športovec, ja som športový profesionál a chcel som vám povedať, že e, napríklad aj telesné cvičenie je jedným z najdôležitejších preventívnych prvkov. Nemôžem žiaľ Bohu tu byť prítomný, lebo včera sme mali zápas a o dva dní budeme mať ďalší zápas, takže nemohol som prísť, ale naozaj e, mm, chcel by som byť súčasťou vášho projektu a na záver by som chcel vyjadriť solidárnosť, solidaritu všetkým tým, ktorých e, sa toto dotýka, tak chorým ako aj ich blízkym rodinám. Ďakujem. However you have done that, Marisa. No už eh, neviem, ako sa ti to podarilo, Marisa, ale takáto podpora je vždy dobrá, dámy a páni. A teraz eh, po príhovore Jose Murinia sa končí oficiálna časť workshopu a okamžite dostáva slovo spravodajkyňa, nemáme už veľa času. No a spravodajkyňa navrhne, ako ďalej postupovať. Marisa, máš slovo. Chcela by som poďakovať eh, všetkým za ich príspevky, za ich návrhy. Nemáme už dostatok času preto, aby sme mali výmenu názorov k tejto otázke, avšak minimálne chcem predložiť niekoľko eh, mojich eh, návrhov. Všetci poznáte obsah mojej správy a veľmi dobre viete, o čom hovoríme. Chcela by som teda len vypracovať zoznam zásadných otázok, ktorých sa týkala táto správa. A ak eh, niektoré sa tam neobjáva, ja tak to nebolo eh, svojvoľne. My musíme pracovať na spoločnej stratégii, eh, musíme predkladať pozmeňujúce návrhy. Spoločne sme pracovali na tieto pozmeňujúcich návrhoch a chcem priťahnuť vašu pozornosť ku skutočnosti, že súhlasím s s tými štyrmi cieľmi komisie, obzvlášť včasná prevencia ako aj diagnostika, avšak myslím, že musíme sa ešte veľa posnážiť. Až doteraz sme nezosúladili svoje snahy. Je potrebné mať národný akčný plán. Iba tak budeme môcť zabezpečiť koordináciu medzi členskými štátmi Všetko toto bolo spomenuté v mojej správe, aby sa zabezpečilo viac výskumu, viac zdravotnej starostlivosti, viac vzdelávania, väčšia podpora rodinám. Na toto musíme sa posnažiť, aby všetky tieto e, služby e, chorým boli čo najkvalitnejšie a čo najviac pokrývali e, chorých. Takisto treba zohľadniť aj otázku dôstojnosti ovplyvnených osôb. Ja by som vám chcela poďakovať za všetky vaše príspevky, ktoré ste mi predložili. Myslím, že budeme môcť spoločne pracovať a určite budeme mať ešte aj pred hlasovaním pár zasadnutí k tejto otázke. Ďakujem kolegovia, si prečítali správu. No a ja dám tieňovým spravodajcom skutočne na 1,5 minúty slovo. No a ja vás, vám teraz poviem, že máme dve možnosti. Že odložíme hlasovanie na výbore a plenárne zasadnutie, čo by nebolo dobré pre komisiu, alebo to dodržíme a potom by sme nemohli uskutočniť a usporiadať ďalšiu výmenu názorov, ale vy by ste to mohli urobiť na stretnutí tieňových spravodajcov a sa navrhuje, že by to mohlo byť ešte pred lehotou na pozna- predkladanie poznávací návrhov. A okamžite dostala slovo pani Antonesko. Ďakujem pekne. Ja by som chcela poďakovať spravodajkyni za jej správu a jej prácu. Nebudem eh, tu predkladať eh, alebo spomínať tie najdôležitejšie body, ktoré by som chcela eh, spomenúť v mojich pozmeňujúcich návrhoch, pretože nemáme na to čas, ale rada by som len spomenula potrebu lepšej osvetovej kampáne a informovanosti širokej verejnosti vzhľadom na posledný vývoj vo výskume. Dozvedeli sme sa práve, že tabak má negatívne dopady na rozvoj eh, tejto choroby. Takisto bolo spomenutá konzumácia rýb. Hovorilo sa, že to môže mať zase pozitívny dopad, takže domnievam sa, že by bolo potrebné prehlbiť e, vzťah medzi výskumom a verejnou mienkou, ak by sme chceli dostať pod kontrolu túto chorobu. Chcem zdôrazniť ešte aj multidisciplinárnosť štúdia tohto fenoménu, tohto javu. Potrebujeme naozaj zabezpečiť lepšie prepojenie medzi mm, primárnym výskumom, sociálnym výskumom a takisto lekárskym prostredím. Takže toto všetko by malo byť pretavené do klinickej praxe. Toto je zásadné. Budeme pokračovať v našej práci na zasadnutiach správodajcov a súhlasím s tým, aby sme hlasovali e, na plenárke o tejto správe čo najskôr. Ďakujem pekne a teraz za SAD, tieňový spravodajca, má slovo pani McEwen. No. no tieňová spravodajkňa tu bohužiaľ nemôže byť. Takže ja ju zastupujem. Ja si myslím, že to bolo vynikajúce. A do vede bohužiaľ, mm, je mi ľúto, že tu nebolo viac kolegov. A toto je skutočne kľúčová otázka. Je to vec, ktorá sa týka každého ja osobne si myslím, že by sme mali podporiť komisiu pri snahách ale veci, ktoré veci môžeme robiť aj tu a mali by sme sa zamerať na to, čo sa dá urobiť v Európe a v rámci EÚ a vypracovať nejaký plán a tvrdí, že my by sme mali zrealizovať ešte počas života na, no na to sa sústrediť. No a Jeden z pozmeňujúcich návrhov, ktorý by som ja chcela predložiť, je, sa týka tej otázky, podporiť výskum stravovacích návykov. Na to nedostaneme eh, peniaze, pretože na to netreba nejaké drahé lieky. Potrebujeme na to verejnú a štátnu podporu, pretože z dlhodobého hľadiska je výsledok lepší a je to vlastnejšie pre všetkých. No a ďalej jedna konkrétna otázka o želaní, želaní pacientov, to je tzv. live and will. Možno žijú s, s rodinnými príslušníkmi. Takže máte moju podporu a treba pokračovať v dialogu a hľadať nejaké možnosti pokroku. A rovnako si treba stanovovať cieľe. Ďakujem. Ďakujem teraz za liberálov, Frederik Aris. Ďakujem pekne, 1,5 minúty, to je ako na plenárke, budem sa tak cítiť, avšak výsledok tejto, e, tohto zasadnutia myslím, že stal za to, že máme teda tento čas. Bolo to veľmi zaujímavé, bolo to veľmi obohajúce a naozaj veľmi mm, emotívne. Ja by som chcela poďakovať všetkým panelistom, ktorí prijali toto pozvanie, aby nám obohatili naše vedomosti dnes ráno. Veľmi stručne, pretože budeme ešte o tom diskutovať s pani Matias. Chceme jej poďakovať eh, za jej prácu. Možno jeden taký bodík, eh, kde my, liberáli, zdôrazníme teda úsilie a eh, prehlbenie. Myslím, že tá pridaná hodnota európska je veľmi dôležitá. Čo môžeme k tomu ešte my pridať, k tomu, čo sa realizuje v niektorých členských štátoch? Je to bod 4 a 5, ktorý hovorí o koordinácii tých prioritných činností členských štátov. Podľa nás toto by malo byť e, zdôraznené práve výskum, výskum ohľadom Alzheimerovej choroby, ako aj neurodegeneratívnych chorôb. To by malo byť dôležité, by som chcela položiť otázku komisia Lurvin to bilaterálne ohľadom nedávneho interviu komisára Dadyho, pretože on oznámil, myslím, že 34 projektov, ktoré už sú spustené v rámci 7. výskumného programu o, v tomto sektore. Chcela by som eh, mať výsledky k dispozícii ohľadom predchádzajúceho rámcového programu, ale hovorím, že k tomu sa potom vrátim. Avšak je tu taký maličký nedostatok 9. bodu. Eh, to je v tom bode, kde spravodajkyňa nám znova hovorí o týchto známych e, amyloidoch, ktoré ako vlastne jedinou príčinou Alzheimerovej choroby všetci konzultujeme tieto veci s vedcami, ako aj s lekármi. Možno by som vďaka kaním a spolu sa s nimi e, trošku upravila túto otázku. A tretí bod, e, takže je to výskum Pridaná hodnota a priorita e, starostlivosti o pacientov, to je aj v odseku 9, 11, toto je zásadné, vypočuli sme si to, pán Kaputo, pani profesorka Kaputo, myslím, že nám povedala, aká táto priorita môže byť e, udelená a e, možno by sme ešte mohli povedať, že e, potrebujeme potrebu Centra excelentnosti pre Alzheimerovú chorobu. To je bod, e, na ktorom sme sa spoločne dohodli. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyňa Hasi odišla. Takže na jednu minútu pán Žuvan. Skutočne jedna minúta. Jedna minúta, dobre. Mm, myslím, že správa by mohla byť eh, doplnená ešte niekoľkými bodmi, ktoré som úplne nenašiel. Netreba zabúdať na uh, mladých, pretože nie všetci uh, eh, ľudia, ktorí trpia na Alzheimerovú chorobu, sú len starší, ale sú aj mladí. Treba pracovať aj na mladých pacientoch, potom na uh, lekársko-sociálnych opatreniach, čiže vlastne otázka oddychu pre rodiny, ktorí sa starajú o chorých. Potom tretí bod, ktorý bolo bol potrebné upresniť v tejto správe, to je samozrejme výskum, ktorý je zásadný avšak netreba zabúdať aj na inovatívne prvky. Netreba sa zameriavať len na konkrétny výskumný spôsob, ale inovatívne prvky by mali byť tiež otvorené. Treba spomenúť aj tiež dôležitosť medzi privatným, e, vzťahu medzi privatným a súkromným sektorom, privatným a verejným sektorom a potom sú to aj etické otázky, ktoré by mali nájsť miesto v e, tomto e, bode, čiže otázky etických diskusí ohľadom tejto choroby. Ďakujem pekne, pán Žuvan. To som mi hodil, pretože hneď vás môžem vyzvať predložiť k tomu pozmúci návrhy. Lehota je 9. november 12.00. Chcela by som vyzvať všetkých, ktorí sú tieňoví spravodajcovia a politické skupiny. No a pani Matias ešte pred touto lehotou naplánovať stretnutie tieňových spravodajcov. Malo by to byť v pondelok 8. novembra. Zasadnutie výboru začína v útorok 9. a začíname hlasovaním, takže všetci tu budú. 8. povede, takže okolo 17.00 by sa mohlo uskutočniť zasadnutie tieňových spravodajcov. A to už potom nie je v mojich rukách, ale organizuje to Sergej Maliar. Takže 8. tieňový pozmejúci ho na teda pozmeňujúce návrhy 9.12.00. Ďakujem všetkým. Workshop je ukončený. No a slovo ešte posledné. Chce spravodajkyňa? Skutočne len posledné. Teda dve slova. Ďakujem pekne. No a ja ďakujem všetkým. Ďakujem našim panelistom za ich zaujímavé prezentácie. Ja môžem len zopakovať, čo povedala pani McEwen.